tvárnení viacročných plánov a reformy e, v rybolovnej politiky. Tešíme sa na spoluprácu s parlamentom. Ďakujem. Grazie. La discussione è chiusa. Ďakujeme pekne. Diskusia je týmto ukončená. No a teraz e, ďalším bodom dnešného programu je vyhlásenie podpredsedničky komisie Vysokej predstaviteľky pre bezpečnostnú zahraničnú politiku a európskej stratégie, o európskej stratégie, stratégii pre Arktídu. No a slovo dostane na úvod komisár Füle. Nech sa páči. Madam, uh, uh, president. Pani predsednička, vážené poslankyne, vážení poslanci, Európska únia zvyšuje svoj príspevok k arktickej spolupráci a som veľmi rád, že môžem vystúpiť pred parlamentom v mene vysokej predstaviteľky a podpredsedničky komisie eh, Maranky eštonovej o európskej politike pre Arktídu po vydaní a prijatí spoločného vyhlásenia komisie a vysokej predstaviteľke, vysokej predstaviteľky eh, minulý jún. Odtedy sme zaznamenali eh, výrazný pokrok za ostatné 10 ročie sme najväčším sponzorom e, výskumu Arktídy e, s príspevkami vo výške 20 miliónov eur ročne. Okrem toho, ako súčasť regionálneho cezhraničného financovania Európska únia e, viac ako 1 miliardu eur dala do hospodárskeho rozvoja od Grónska Rusko. No ak si pridáme príspevky členských štátov, tak eh, a to číslo narastie na takmer 2 miliardy, 2 miliardy eur. Ďalšie kroky, ktoré plánujeme, príspevky Európskej únie na arktickú spoluprácu ešte zvýraznia. No už naša politika sa zameriava na tri hlavné komponenty. Znalosti, vedomosti, zodpovednosť a angažovanosť. Nošia vedomosti. Nový program Európskej únie Horizon 2020 vytvorí lepšie prepojenie výskumníkov z tretich krajín. A rovnako eh, skúmame eh, možnosť vytvorenia Európskeho informačného centra pre Arktídu. Zohľadom na zodpovednosť by sme eh, radi spolupracovali s arktickými partnermi a súkromným sektorom, aby sme E, vypracovali a vyvinuli ekologické technológie, ktoré by mohli, mohol používať aj ťažobný priemysel, ako aj e, doprava preprava. No a čo sa týka angažovanosti, a tak a, e, zintenzívňujeme dialog so všetkými a, e, štátmi a aktérmi. A komisia bude rokovať s pôvodným obyvateľstvom, aby sme našli spôsoby spolupráce vo viacerých praktických oblastiach zorganizujeme e, dialog s pôvodným obyvateľstvom Arktídy v nadchádzajúcich mesiacoch. No a e, Európska únia požiada o štatút pozorovateľa u 8 arktických štátov, ktoré tvoria Arktickú radu. Podľa nášho názoru je to kľúčové medzinárodné fórum o arktických otázkach. Sme presvedčení, že členovia Arktickej rady uznajú významné príspevky, e, ktoré môže priniesť Európska únia k práci rady. A preto e, ďakujeme podpore Európskeho parlamentu. No a na záver by som rád dodal, že bez hľadu na to, čo robíme, projekty, tu musíme neustále robiť jednu vec a to tiež spolupracovať s medzinárodnými partnermi pri riešení klimatických zmien a limitovať nárast svetovej teploty o 2 stupne Celzia. No a teraz sa so záujmom očakávam vaše, vyjadrenie vašich názorov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz sa vystúpia rečníci menej politických skupín. Za skupinu EPP pán Gáler na 2,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja ďakujem vám ako spravodajca za vaše úvodné slova, pán komisár. A ďakujem aj komisii za celú prácu, ako aj za, za oznámenie Horizonte 2020 pre Arktídu. No a ja vítam, že v tomto oznámení e, máte celistvý a reálny prístup e, mojich kolegov a e, konkrétne hovoríte o tom, ako sa EU v Arktide angažuje. Táto debata nie je dnes náhodná, ale v kontexte zasadnutia Arktickej rady 15. mája, kde Európska únia a pár ďalších štátov žiadajú o štatút trvalého pozorovateľa. Ja chcem vyjadať podporu tomuto kroku s ohľadom na to, že za ostatné dva roky uh, enormného nárastu záujmu Arktídu by som chcel poukázať na to, že doterajšia angažovanosť nestačí, musíme ju ďalej stupňovať. Hlavne v dôležitých oblastiach pre Európu treba prejsť ku konkrétnym krokom, ako bezpečný a udržateľný prístup k prírodným zdrojom, a budovaní eh, lodných ciest. Eh, štatút trvalého pozorovateľa je dobrý krok, ale dôležitejšia je naša trvalá a dlhodobá angažovanosť v pracovných skupinách Arktickej rady IMO alebo iných medzinárodných krémiach Ja očakávam od komisie proaktívny na vypracovanie a koordináciu arktickej politiky, hlavne v oblastiach, kde Európa so svojimi programami, výskumom, investíciami a trhom ako partner môže pozitívne prispieť eh, k udržateľnému rozvoju Arktidy. Príklady ako Norsko ukazujú, že rovnováha medzi rôznymi rôznymi záujmami, trvalo udržateľným rozvojom a ochrane, ochranou prírody je možná. My potrebujeme eh, jasne komunikovať, čo ako Európska únia eh, môžeme ponúknuť. To hovoria naši partnery na severe. No už aj dobre, ja vítam to, že prednedávno ste otvorili dialog s Islandom, ale včera Eh, islandský prezident Clinton pri tablovaní arktického kruhu povedal, že všetci, všetci sú tam vítaní, ale hovoril eh, konkrétne o azijských krajinách. No a Ale keď ľudia ako oni, Rusi, Kanadenia profesionálne eh, komunikujú ako vlastne ten atraktívny e, balíček nástrojov, kooperačného nástroja, ako vyzerá, tak prečo sme vlastne prizvaní k takémuto komunikovaniu, takže v každom prípade treba použiť všetky možnosti, nielen oficiálne diplomatické kanály, ale aj možnosti e, think tankov, Naša komisia a SVČ a tu musia preukázať svoje schopnosti a my ako parlament to podporujeme. Ďakujem veľmi pekne a teraz za skupinu SAD e, vystúpi e, pani Jakonsári. Nech sa páči. Pani predsedajúca, pán komisár File, ďakujem za otvorenie diskusie, veľmi dôležité diskusie, ako aj ďakujem za optimizmus, e, ktorý ste e, vyjadrili smerom k artickej politike. Európska únia e, má šancu stať sa pozorovateľom Arktickej rady. Radi by sme zabezpečili, že arktické oblasti sa nestanú Eldorádom, tak ako sme sa báli pred niekoľkými rokmi. Dúfame, že sa nestane to, že každý sa poženie do tohto regiónu. Niektoré štáty upustili od myšlienky ťažby ropy na sever, pretože to bolo obťažnejšie, ako sme si mysleli. Dúfame, že tento región bude mierovo a inteligentne využívaný a v prvom rade musíme rešpektovať práva pôvodného obyvateľstva v tomto regióne. Musíme e, s regiónom spolupracovať a tu je len o, len o využívanie vody. E, tieto územia patria nezávislým štátom a žije tam miestne obyvateľstvo je to v prvom rade naša generácia, ktorá si ako prvá uvedomuje práva pôvodného obyvateľstva v arktických oblastiach. Istá televízna stanica sa ma spýtala na nordické obyvateľstvo. Spýtali sa ma, či viem, že v Európskej únii žijú i sami ovia, že táto etnická skupina v Európskej únii existuje. Pýtali sa, ako sami ovia e, sa viete dostať k bližšie k Bruselu. A v skutku je to úplne základná otázka pre túto etnickú skupinu. Komisia si želá, aby informačné centrum o Arktíde malo sídlo v Rovaniemi. Bol by to výborný nástroj na zjednocovanie pôvodného obyvateľstva a e, zároveň toto obyvateľstvo by malo bližšie informácie o európskej politike. Vďaka medzinárodným zmluvám sa nám darí udržiavať mier v týchto oblastiach a táto oblasť je krásnym príkladom sily spolupráce zmluva, ku ktorej pristúpilo i Norsko, vyriešila problém v Barencovom mori. Je to opäť raz krásny príklad toho, ako sa dajú vyriešiť vážne problémy. Budovanie infraštruktúry v tomto regióne, ako aj budovanie námorných ciest, vytýčovanie námorných ciest musí byť ďalej posilňované. A odznelo to aj v správe Európskeho parlamentu. Je potrebné konať spolu a v spolupráci s miestnym obyvateľstvom. Samozrejme, musíme zohľadniť i našu sedemročnú politiku. Náš kolega Galér, spravodajca, zdôraznil dimenziu sedemročných plánov, ktoré treba rešpektovať v implementácii našej politickej stratégie, a to najmä v oblasti logistiky a dopravy. Je veľmi dôležité poznať eh, kroky Európskej komisie, ako zohľadní komisia sedemročný plán a ako ho implementuje v arktických oblastiach. Rada by som vedela, aký program je plánovaný, ako bude vyzerať stratégia a akým spôsobom bude implementovaná. Už dlhú dobu sa snažíme o implementáciu túto, tejto stratégie a preto čakám konkrétne výsledky. Ďakujem, pán komisár, za váš ústretový prístup, ako aj vaše slova o výskume Dúfam, že komisia eh, vynáloží veľké úsilie pri implementácii stratégie a Európska únia sa stane skutočne pozorovateľom v rade. Pani Jatenmaki na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Na severe je voda, ľad, príroda ale okrem toho tam žije i 4 milióny obyvateľov, ktorí sa chcú rozvíjať, žiť a chcú korektne žiť v tomto regióne a práve z tohto dôvodu potrebujeme priniesť do tohto regiónu investície a hospodársky rast. Nesmieme zabúdať však i na zásady biodiverzity. Nesmieme zabúdať na trvalo udržateľný rozvoj Európska únia zatiaľ nedisponuje stratégiou pre arktické oblasti a preto je veľmi dôležité, aby sme podporovali a naša politická skupina to tak robí. E, žiada definovanie stratégie pre arktické oblasti, ktorá bude zohľadňovať životné prostredie, ako aj pôvodné obyvateľstvo, miestne obyvateľstvo. Ďakujem vám, pán komisár, ďakujem za vaše slova ktorý ste vyjadrili nutnosť eh, zriadiť informačné centrum o Arktíde. Eh, sme za to, aby toto informačné centrum skutočne eh, vzniklo a spoločne s Univerzitou v Rovaniemi vzniká hodnotiaca správa o potrebe tohto centra. My dúfame, že jedného dňa toto centrum uzrie svetlo sveta. Podporujem úsilie Európskej únie stať sa pozorovateľom, stálym pozorovateľom v Rade pre arktické oblasti. Komisár podporuje túto myšlienku, čo je veľká výhoda pre Európsku úniu, ako aj pre miestne obyvateľstvo v arktických oblastiach. Otázky arktických oblastí musia byť súčasťou politickej diskusie v Európe. Ja dúfam, že počas najbližšej diskusie na túto tému. Budeme o nej hovoriť nie na nočnej plenárke, ale oveľa skôr. Na konci dovolte mi uviesť, že e, zatiaľ nemáme vymenovanú delegáciu, ktorá by sa venovala vzťahom e, s arktickými územiami. Takáto skupina v Európskom parlamente zatiaľ neexistuje. Treba vymenovať členov takejto delegácie, pretože ak by takáto delegácia existovala, otázky by boli e, viac posudzované a zohľadňované. Dúfam, že táto téma bude viac zaujímať viacerých poslancov. Ďakujem. E, pán kolega Terán, ten na dve minúty za zelených. Ďakujem. Budem hovoriť estonsky, aby som vyjadril solidaritu s arktickým obyvateľstvom. V marci 2010 v tomto parlamente som hovoril presne na túto tému. Európska komisia bola zastúpená Katrin Eštnovou. Vyzval som ju, aby medzinárodnému spoločenstvu navrhla moratórium na ťažbu prírodných zdrojov v arktických oblastiach. Samozrejme, vysoká predstaviteľka, ako aj mnohí moji kolegovia v parlamente, mi navrhovali, aby som bol väčším realistom. Úprimne povedané, nemyslel som si, že v komisii je veľa realistov, ale chcel som to aspoň vyzdvihnúť, navrhnúť. Avšak e Komisia skutočne neukázala veľa pragmatizmu ani realizmu. Komisia možno, že nechce nič počuť o 49 akčných bodoch, eh, ktoré existujú od roku 2008. Nemusíte byť euroskeptikom, aby ste vedeli, že ako náhle vznikne problém, komisia vymyslí novú inštitúciu. Či už ide o bankový dohľad, alebo iný typ monitorovacích agentúr, ale ak by sme mali vymyslieť niečo pre Arktídu, máme na to rozpočtovú položku. Nie, komisia znížila rozpočtové prostriedky na najbližšie obdobie o 12 A chceme sa zároveň stať stálym pozorovateľom v Arktickej rade, ale Naša e, externá e, služba má tieto právomoci, nie nemá. Nie sme pripravení, aby sme zaujali miesto pozorovateľa v Arktickej rade. A mali by sme byť na to pripravení, pretože je stále jasnejšie, že potrebujeme realistickejší prístup z dôvodu klimatických zmien. Svet ako aj e, správa arktických oblastí to potrebuje. Potrebujeme mať víziu, v akých podmienkach a podľa akých štandardov bude v budúcnosti možné eh, realizovať eh, ťažbu. Potrebujem vedieť, aké zdroje sú tam disponibilné, ako ich budeme využívať, ako budeme eh, rozvíjať kapacity arktických oblastí. Viem, že väčšina poslancov v tomto parlamente nie sú za to, aby celá Arktída bola vyhlásená za prírodnú eh, rezerváciu. Ale dovolte mi použiť príklad eh, vedec Angel. Podľa neho bola, bola neho pomenovaný ostrov v Arktíde, aj keď eh, ho sám osobne nenavštívil. jeden Američan, ktorý tam neskôr doplával, navrhol, aby sa ostrov volal po ňom. V súčasnosti existuje oblasť, kde sa nesmie ťažiť. Bolo dôležité vyhlásiť túto oblasť za zakázanú. Ďakujem teraz za skupinu GUE, Klaru Marfina, jednu minútu, ďakujem pekne, a, pani predsednička. Myslím, že nie je nechutnejšia ilustrácia šialenstva kapitalistického systému ako reakcia establishmentu na svete na topenie arktického ľadu. V lete o 30 až 40 rokov by to mohlo byť bez, ľadu. dopady na nárast hladiny morí a na ďalšie efekty ako napríklad zvýšenie globálne, rýchlosti globálneho oteplania by boli eh, šokujúce. Ak by sa roztopil arktický ľad, hladina morí by mohla narásť o 7 metrov. A to neznamená, že len Bangladeš, Maledivy, ale aj London, Londýn, Dublin a Los Angeles by boli pod vodou. Ale čo je eh, nočná mora pre stovky milióny ľudí na svete, eh, to na to sa zbiehajú slinky ropnému priemyslu, aby sa dostali ešte k ďalším zdrojom ropy iný ako je ešton. víta otvorenie eh, Severnej námornej cesty. Takže eh, lídry reagujú z eh, ohľadom na environmentálnu krízu so závodom o Arktídu. Treba vyslať jasný signál ruky preč od Arktídy a treba skončiť s kapitalistickou, s kapitalistickou skúposťou. Ďakujem pekne. Pán Murphy, eh, príjmete otázku formou modrej kartičky? Uh, Ďakujem. No v prvom rade otázka. Akceptujete, že populácia v tej oblasti má právo na rozvoj? A po druhé, beriete do úvahy, že to neboli nejaký zlí kop, uh, kapitalisti, ale bol to najprv čínsky komunistický ľadoborec, ktorý otvoril túto cestu a pre, prelomil sa touto oblasťou. Očividne to ukazuje, že to boli práve čínsky komunisti, ktorí chceli dobíjať týmto spôsobom a nie kapitalisti. Question. Ďakujem za otázku. E, súhlasím samozrejme. Pravidla ľudí v te, žijúci v tej oblasti sú e, nadovšetko dôležité. Nemyslím si, že uh, chceli, e, aby sa zničilo miesto, kde žijú a e, asi sa nezhodneme, ako definovať krajiny, či sú e, komunistické, či kapitalistické. Nielen Eh, ne, ne, nestačí na to, aby bola diktatúra komunistickej strany, aby sme definovali túto krajinu. Máme tu ale Spojené štáty, Kanadu, Rusko, USA a teraz sa tomu pripája EÚ. Všetky tieto krajiny sú v tomto závode o Arktídu. Uh, ide o ľudí, ktorí tam žijú i celé svetové obyvateľstvo. Grazie, ora gli altri oratori. Teraz ďalší rečníci a začneme pani Esaja na minútu a pol. Ďakujem, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. V máji Arktická rada bude rozhodovať o žiadosti Európskej únie byť stálym pozorovateľom. E, my vyjadrujeme e, obavy, či máme čo si ponúknuť v tejto e, spolupráce. Máme aktuálne plány a trvalo udržateľné ciele pre EU, stratégiu EU Arktída Nuž, v roku 2012 sme k tomu dostali e, usmernenia, tak chcem poukázať na to, medzi iným, že už v januári 2011 e, menovite správa pána e, Gálera hovorila o tejto problematike. Tu už sa hovorilo o rovnováhe, o tom, že arktické oblasti musia byť zmysluplne zvládnuté. Ide o energie, ale i ďalšie otázky. Hovorilo sa o tom samozrejme, že v Zložité je to v tejto oblasti a ako sa musia zohľadniť práva miestneho obyvateľstva. Ide o ochranu životného prostredia i zodpovedný rozvoj. E, preto treba vytvoriť akčný plán. Pán komisár na začiatku povedal, že v komisii zvažujú, či by bolo zaujímavé vytvoriť Centrum pre informácie pre Arktídu. Určite neprekvapuje, že e, Fíni tu v sále sú samozrejme za to aby sa to e, umiestnilo. Vo Fínsku máme tú univerzitu a sme určite pripravení poslúžiť skúsenosťami, ktoré máme v tejto oblasti. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Gallagher a to na minútu. Ďakujem. Nuž ochrana e, arktickej oblasti Eh, v harmónii s miestnym obyvateľstvom je životne dôležitá. Treba chrániť tieto komunity a zabezpečiť ich záujmy, eh, aby boli pochopené Európskou úniou. Musím povedať, že kedykoľvek navštívim túto oblasť, neustále mi pripomínajú, že Európsky parlament ktorý odsudzuje eh, predaj tulených koží, Eh, žiada trval eh, udržateľný rozvoj a, že, a zdôrazňuje, že nie je možné robiť kompromisy. Európsky parlament a jeho zastup, zastupcovia v stálom výbore pre eh, arktickú oblasť tu pravidelne s kolegami z Kanady, Dánska, z Islandu, Norska, Ruska, z Švédska a Spojených štátov navštevujem, navštevujem stretnutia a vždy sme boli v popretí diskusí tejto oblasti. Spolupráca bude pokračovať i na ďalšom stretnutí e, v Svalborde v Norsku v júni. Pri viacerých príležitostiach sa zdôraznila potreba, aby EÚ bola stálym pozorovateľom v Arktickej rade. E, vítam nedávnu žiadosť komisie a dúfam, že, že to bude pozitívne eh, akceptované. Ďakujem. Um, Mr. Eh, Gallagher, do you accept... Pán Gallagher, akceptujete otázku formou modrej kartičky? Arvoisa kollega, te sanoitte... Vážený kolega, eh, nuž veľmi správne ste povedali, že miestne domorodé obyvateľstvo sa pohoršuje nad rozhodnutiami, e, kde ide o predaj e, koží a kožušín e, tuleních. Ak to hovoríte, už tak treba pripomenúť i, že predaj týchto, týchto kožušín je tu aj výnimka, že oni práve môžu predávať ich, pretože je to pre nich dôležitá otázka. Práve v Kanade sa o tom diskutuje. Vyjasnili ste, tento, to, ste toto nedorozumenie? Uh, no, to skutočne nedorozumenie. Ja viem, že je tu výnimka, ale skutočná, uh, to nie je môj názor, je to názor ľudí, ktorí žijú v, hlavne v Grónsku, kde je 380 tisíc uh, týchto kožušín, ktorí sa to týka. Je to skutočnosť, ak budeme o tom hovoriť, že títo ľudia sú tu v parlamente, je dôležité, že aby ste, aby ste sa s nimi stretli a uvedomili ste si eh, ich názory. Treba počkať na rozhodnutie súdneho tribunálu, kde pôjde o rozhodnutie, ktoré by snáď sa mohlo dostaviť do mesiaca. Ďakujeme. Teraz má slovo pán eh, Eichhout, a to na minútu. Nuž, ďakujem, pani predsednička. Hovoríme tu o stratégii komisie, pokiaľ ide o severnú oblasť. A musím povedať, že som tak trochu sklamaný, keď ide o dialog, zodpovednosť. Pretože keď hovoríme o zodpovednosti, tak sa hovorí vlastne o vrtných aktivitách s nízkym rizikom. Čo si o to myslíte vy v komisii? V Spojených štátoch predsa už existujú rozpravy E, napríklad e, Philips tu chce e, zrušiť vrtné aktivity v týchto oblastiach. Určité štáty prislúbujú, že nebudú vrtať, pretože táto oblasť je osobitne postihnutá klimatickými zmenami. Preto komisia hovorí, že nechceme vrtné aktivity, chceme túto oblasť chrániť. Prečo nepoviete sa ale skôr, že tu ide o e, jednoducho nízkorizikové e, vrtné aktivity. To nás nikam neprivedie. Ďakujeme teraz pán Preda a to na minútu a pol. Ďakujem pani predsednička. Som spravodajcom pre Island a preto prejavujem záujem o stratégiu Európskej únie v arktických oblastiach. Island je malou krajinou, ale zohráva veľmi dôležitú úlohu v celom regióne. To dokazuje i fakt, že nový riaditeľ sekretariátu e, Arktickej rady pochádza z Islandu a zároveň i to, že arktický cyklus, e, arktický kruh, e, toto zoskupenie sa stretne v Reykjavíku v oktobri budúceho roka. Vznikne politika pre arktické oblasti, ktorú bude podporovať Európska komisia a my musíme vytvoriť potrebné administratívne kapacity. Je dôležité, aby táto inštitúcia sa otvorila e, zaangažovaným aktérom. Európska únia je veľmi e, vážnym prispievateľom na výskumnú činnosť. V roku 2013 sme poskytli 20 miliónov eur na rôzne výskumné ciele v arktickej oblasti teda post stáleho zástupcu v Arktickej rade je de facto veľmi dôležitým partnerstvom. A to nemožno povedať o iných partneroch, nemožno to povedať o Číne, pretože Čína má zatiaľ len túto ambíciu. Európska únia dokázala, že keď zdieľa rovnaké hodnoty, i sa zo spolupráce stane rozvojový nástroj, rozvojový nástroj, nástroj istého regiónu Štáty arktickej oblasti e, sú schopné poskytnúť mnoho dôkazov. Ďakujem pekne na minútu a pol, pán Belet. Ďakujem pekne, predsednička. A pán komisár, dobrý večer, kolegyne, kolegovia. Ako spravodajca o výbore ITRE by som sa chcel sústrediť na špecifickú otázku hľadania zdrojov ropy a zemného plynu. A už sa o tom hovorilo. Všetci a sledujeme snahy e, spoločne šiel na Aliačke a to jasne ukázalo, že operácie na Arktíde sú skutočne veľmi náročné a nebezpečné pre celé ľudstvo a samozrejme pre prírodu. Mnohí e, žiadajú nejaké moratórium na ťažbu ropy v arktických vodách. Všetci vieme z osobitným prípadom Grónska, že EÚ e nemá žiadne arktické vody, ale v novom návrhu legislatívy o pobrežných, pobrežných eh, opatreniach. Nuž je jasné, jasná povinnosť pre eh, ropné spoločnosti a ťažobné spoločnosti, aby efektívne riešili, eh, riešili reakciu na ropné škvrny, aby neťažili, keď to nedokážu zabezpečiť. No a No a dúfame a spoliehame sa na vás, pán komisár, že tento právny nástroj na Arktickej rade zavediete a príjmete a dúfame, že čoskoro budeme stálym pozorovateľom, ale aj v medzinárodnom kontexte ako komisia s hlavnými aktérmi tejto rady. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No slovo dostáva pán Gříb na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Európska únia má samozrejme len obmedzený vplyv na to, čo sa spája s Arktídou, čo sa deje na Arktíde a tiež aj na to, aké tam máme vzťahy, pretože v podstate nemáme členov, ktorí by boli tými hlavnými hráčmi. Avšak existujú štáty, ktoré majú pozorovateľský štatút, štatút napríklad aj Polsko, čo niekedy vyplýva aj zo skutočnosti, že je mnoho, sú mnohé veci, ktoré tam pôsobia, máme vedecké programy a budujeme si pozíciu. V roku 2011 bolo predmetom našej práce vypracovanie správy o ďalekom severe. Ja som vtedy s kolegami predložil 4 pozmejúce návrhy a som veľmi rád, že sa v určitej podobe ocitli vo znamení komisie hlavne otázka výskumnej infraštruktúry, skúmanie morského dna a rovnako aj finančné prostriedky, konkrétne 200 miliónov eur na tieto výskumné programy. Samozrejme to nestačí, radi by sme videli e, väčšiu angažovanosť, no a súčasne si treba lepšie uvedomiť to špecifikum Arktídy aj špecifikum úlohy Arktídy pre stabilizáciu klímy, pre zásoby, napríklad prírodných zdrojov, všetko, čo je späté so živote, životom inuitov, to všetko musí veľmi senzitívnym spôsobom sa snažiť dosahovať vyvážený prístup. Ide o to, že nesmieme len tak zrazu niekde zabodnúť vlajku a povedať, že tu si budeme robiť, čo chceme, pretože my sme tu boli prví. Ďakujem. A teraz prechádzame do Catch the Eye. Pani Basescu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Arktické oblasti sú strategické oblasti a ich strategická dôležitosť rastie Problémom je to, že e, ľadové e, zásoby klesajú a e, našli sa tam zásoby zemného plynu, čo je veľmi zaujímavé pre mnohé krajiny. Je dôležité sa venovať výzvam, ktorému tento región je vystavený. Musíme mať teda súrodnú stratégiu, musíme E, zmysluplne a trvalo udržateľne využívať ten zdroje arktických oblastí. Energetické zdroje, ktoré boli nájdené v arktických oblastiach, sa musia zodpovedne ťažiť tak, aby neničili regionálny ekosystém. Znepokuje ma najmä tá skutočnosť, že v tomto regióne môže začať homba s zaťažbou nerastných surovín, Pán Karas, vážená pani predsednička, vážený pán komisár, e, ja by som chcel informovať Európsky parlament o tom, že budúci týždeň od e, pondelka do, stredu, do stredy e, zásada parlamentná komisia pre Arktídu. No a ja sa zúčastňujem, pretože ja tam budem zastupovať a parlament, no a ja sa návrhy parlamentu pre uznesenie tú tému, ktoré sú tu tie nesiem hlavne požiadavku, aby v máji Arktická rada Korine uznala štatút trvalého e, pozorovateľa pre Európsku úniu. Avšak dopočul som sa, že e, musíme sa pripraviť na blokádu e, Kanady a Ruska. A ja by som chcel požiadať všetkých prítomných, aby využili všetky kontakty a možnosti, aby zabezpečili pozitívne hlasovanie v máji. Máme tri členské štáty ako plnoprávnych členov, Island ako čakateľ, 6 pozorovateľov a my využijeme parlamentnú konferenciu budúci týždeň, aby sme tieto témy a našu spoločnú stratégiu prednesli na ja žiadam aj komisiu o, o úzkú spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva komisár Fule. Ďakujem pani predsedajúca, vážení poslanci. V prvom rade dovolte mi poďakovať e, za váš cenný vklad počas tejto nočnej rozpravy. Parlament je e, silnou hybnou pákou politiky arktických oblastí dnes e, večer sme opäť raz zdôraznili, že arktické oblasti sú regiónom, ktorý sa nás všetkých týka. Veľa odkazov tu odznelo na pôvodné obyvateľstvo. Dovolte mi veľmi jasne vyjadriť, že Európska únia bude náležitým spôsobom zabezpečovať e, pôvodnému arktickému obyvateľstvu ľudu. Pomáhať bude im pomáhať v implementácii európskych politík, ktoré sa ich týkajú a vytvorí platformu, ktorá bude presadzovať ich hlas na európskej úrovni. Práve s týmto cieľom Európska únia, ako aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť zintenzívne úsilie na pravidelný dialog s pôvodným domorodým obyvateľstvom. Veľmi jasno ste vyjadrili, že arktické oblasti budú v budúcnosti potrebovať podporu po chvíli, keď budú čeliť výzvam hospodárskeho charakteru, charakteru životného prostredia nie len teraz, ale aj v budúcnosti. Spolupráca je kľúčom k úspechu. Je dôležité, aby sme sa plne vložili do tohto procesu. A v tomto kontextu dovolte mi e, sa venovať ťažbe, ale respektíve vrtom v arktických oblastiach. Arktické štáty a Európska únia má spoločný záujem na to, aby prírodné zdroje tejto oblasti, pozemné, námorné, ako aj e, morské dno, bolo využívané trvalo udržateľným spôsobom tak, aby neznehodnotilo arktické životné prostredie a aby e, z tejto činnosti mohli, mohlo ťažiť miestne obyvateľstvo. Väčšina súčasne známych prírodných zdrojov sa nachádza do 200 námorných míľ a, a, alebo na kontinentálnom šelfe. Hovorilo sa zároveň aj o spolupráci s tretími krajinami a už v súčasnej dobe zintenzívňujeme rokovania s Kanadou a Spojenými štátmi americkými o spolupráci v oblasti vedy a výskumu Európska únia vedie pravidelný dialog s Norskom a rokuje, vymenia si názory s Islandom a hľadá synergický efekt. Máme úspešný rámec spolupráce s Islandom, Norskom a Ruskou federáciou o e, severských oblastiach. Naše partnerstvo s Grónskom otvára veľmi veľké príležitosti naša politika sa zintenzívni aj našim štatútom pozorovateľa v Arktickej rade. Rád by som e, sa možno vrátil k poznámke poslanca Karasa. Dovolte mi, aby som sa vyjadril k, k politike arktickej politike Európskej únie. Aj keď v súčasnosti sa táto politika ešte nevolá stratégiou, e, túto politiku implementujeme od roku 2008 a ešte stále e, vlastne je to politika relatívne nová, ktorá sa len rozbieha táto rozprava, napríklad taká, ako máme teraz, nám pomáha upevňovať našu spoluprácu, tak aby sme jedného dňa boli schopní prísť dokumentom, ktorý budeme môcť nazvať stratégiou a za ktorým bude tkvieť úzka spolupráca medzi vysokou predstaviteľkou komisiou na jednej strane E, samozrejme využívam teraz túto možnosť dvojkolajnosti v riadení. Oznámenie z roku 2012, najmä pracovný dokument o zozname aktivít v rámci e, implementácie arktickej politiky Európskej únie zohľadňujú požiadavky Európskeho parlamentu, najmä čo sa týka súladu vedeckých programov, posilnenia kontaktov s arktickým pôvodným obyvateľstvom. Európska komisia a jej agentúry aktívne participujú na zasadnutiach, na pracovných skupinách Arktickej rady. A dovolte mi v tomto zmysle vyjadriť sa k financovaniu Možnosti financovania sú posudzované. V súčasnosti eh, prebieha hodnotenie týchto možností v kontexte viacročného finančného rámca, v kontexte Horizontu 2020. Eh, cezhraničné programy sú práve tými oblastiami, eh, ktoré sa zamierávajú na projekty v arktickej oblasti. Vráťme sa však teraz k našej prihláške za pozorovateľa v Arktickej rade. Som veľmi rád, že pán Karas sa vyjadril, že náš štatút pozorovateľa bude skutočne pozitívnym príspevkom do tej, do tohto veľmi dôležitého regiónu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán komisár. Uzatváram eh, rozprávu. Hlasovanie eh, prebehne v júni na plenárnom zasadnutí. Stretneme sa o 9. zajtra ráno, od 9. do 14 a potom od 15. do 17. program je k dispozícii na stránke Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Uzatváram rokovanie.